Pán przewodniczący! Pan predseda prichádza. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Dámy a páni, milí kolegovia. Začíname o minútu. Prosím, usadte sa. posiedzenie. Ogłaszam. Otváram toto zásadnutie, zásadnutia um, oznamujem vám, že pokračujeme v zasadnutí, ktoré bolo 11. E, oktobra roku 2010 prerušené. Má niekto nejaké námietky voči zápisniciam z tohto predchádzajúceho zasadnutia? Vidím, že nie tak eh, ich berieme ako schválené. Teraz niekoľko eh, úvodných, úvodných eh, poznámok. Som veľmi rád, že pani Aung San Suu Kyi, líderka burúnskej opozície, bola prepustená z domáceho väzenia. Pani Suu Kyi bola jedna z prvých laureátok um, európskej ceny Sacharova od roku, ktorá sa udelovala v 1988. 20, pred 20 rokmi mohla túto cenu prevziať osobne a preto je mi cťou informovať vás o tom, že eh, som pani Suči adresoval pozvanie, aby navštívila parlament na niektorom z jeho plenárnych zasadnutí. 25. 25. novembra bude Medzinárodný deň eliminácie, eliminácie násilie voči ženám. Je to deň ustanovený OSN a týka sa predovšetkým e, tyrania žien a v rámci domáceho násilia a takisto vykonávania násilia pri obrezávaní mladých žien. Okolo 8 tisíc dievčat denne sa musí podrobiť tomuto činu. Ehm, my chceme ukončiť tento barbarský rituál a preto chcem, aby všetci z vás nosili lúpeň rúže na znak toho, že s tým nesúhlasia. A takisto e, vám chcem, e, vás chcem informovať o tom, že Európsky parlament neprestane apelovať na, e, na ukončenie tohto násilia. Ďalšie oznámy zástupci Španielska ma informovali o zastúpení pána Ramona Hauregui a to pani Mariou Hiriguin Pérez od 16. novembra 2010. Takže na dnešnom zasadnutí vítam, vítam našu novú kolegyňu. Vítam vás, pani kolegyňa. A takisto chcem pripomnúť, že v zmysle článku 3 odsek 2 Európske, Um, pracovného poriadku Európskeho parlamentu bude pani Mária Irogen Pérez eh, sa bude zúčastňovať na eh, činnosti parlamentu a jeho úkonov, úkonov s tým, že E, predloží osvedčenia, že nemá žiadne, žiadny iný postory, by nebol zlučiteľný s výkonom e, jej funkcie ako európske poslankyne. Chcem vás informovať takisto, že pán Claudio Kyprian Tanasecku sa pridal e, 15. novembra do skupiny Aliancie e, pokrokových socialistov a demokratov v Európskom parlamente. Takisto vás chcem informovať, že pán Pino Arlači takisto sa e, s účinkom od 18. novembra 2010 stal členom tej istej skupiny, teda skupiny Aliancie e, pokrokových socialistov a demokratov v Európskom parlamente. Takisto, čo sa týka e, ďalších oznamov, ja a predseda rady podpíšeme v, stred, v stredu 14 e, aktov v zmysle článku 74 e, pravidel práce pre parlament a Všetky názvy týchto právnych aktov budú opublikované v zápisnici z plenárneho zhromaždenia a takisto sú prístupné, sú dostupné tieto akty. Takisto chcem povedať o niektorých zmenách hm, 18. 18. novembra sme prijali nový pracovný poriadok. V pondelok, budeme deň za dňom v pondelok, to e, navrhujú skup, politické skupiny, aby sme tu mali um, diskusiu o správe pána Berlingera, e, čo sa týka civilného, obchodného a rodinného práva a medzinárodného súkromného práva v rámci plánov uh, v rámci štokovského mm, programu. Táto správa by sa potom zajtra, uh, v útorok uh, by sa o nej hlasovalo, teda správa zostane, ale sa bude hlasovať bez rozpravy ešte raz chcem zopakovať, všetky politické skupiny súhlasili s takýmto riešením. A toto riešenie bolo prijaté takto. To sa týka v útorok, tu, sme, tu neboli žiadne zmeny navrhnuté. Pán Šulc, nech sa páči. Pán predseda, čo sa týka v útorok, máme na programe eh, rozpravu o správe pána kolega, pani kolegyne Matery o využívanie Európskeho fondu eh, pre prispôsobenie sa globalizácie pre Holandsko. Ja sa hlasím o slovo, pretože nepovažujem za korektné, ak ako e, je pán kolega Dol atakovaný v holandskej tlači. Pán kolega Dol na konferencii predsedov e, povedal úvahu, ktorá, e, ktorú diskutovali rôzni šéfovia politických skupín, či je či by sa to malo diskutovať v zmysle rozprávy o novom rozpačte, ak by som chcel povedať nasledovné. Ja si myslím, že túto správu by sme mali nechať na program rokovania, mali by sme ju schváliť a mali by sme previesť tento, tieto prostriedky z globalizačného fondu Holandsku. A na druhej strane pán jeden kolega na konferencii predsedov povedal, že pokiaľ chceme byť ale slušní a pokiaľ sa nikoho neodpýta nikto na nič a musí uh, a, a nik, nikto nie, a, a príslušný kolega, ktorý je pretraktovaný v tlači, nemá šancu a, vysvetliť svoje stanovisko tak ako predseda, a, predseda konferencie predsedov sa musíme nad tým zamyslieť. Ide o to, že časť e, holandskej vlády sústavne e, hovorí o tom, že v Európe sa míňa e, množstvo peňazí a preto by sa malo platiť do Európskeho fondu čím menej. Ale vidíme, že pani kolegyňa Matera e, sama poukázala na to, že e, v rámci svojej správy, že táto kritika holandskej časti holandskej vlády nie je oprávnená, pretože a práve aj tieto peniaze z globalizačného fondu sa využijú na e, veľmi dôležité projekty. Áno, ďakujem pán predseda Šulc. E, poznám túto správu a viem, o čom takisto písala holandská tlač. Je potrebné povedať, že hlasovanie týkajúce sa uvoľňovania prostriedkov e, z Európskeho fondu pre globalizáciu pre Holandsko sa bude e, E, sa budú, um, sa budú realizovať zajtra. Teda hlasovať sa bude zajtra tak, ako e, sme sa dohodli, nič sa na tom nezmenilo. Dobre, takže pokračujeme ďalej. Ideme na stredu. E, Konferenc, teda Severská zjednotená ľavica a zelení hovorili, teda navrhli, aby sa, rezolúcia, aby sa uznesenie o Sachalne, aby sa o tom hlasovalo e, na tomto plenárnom zhromaždení a nie v decembri, tak ako sa to navrhlo pôvodne. Táto zmena pred, e, túto zmenu nám predstaví pán Ferreira. Takže pán Ferreira, nech sa páči, predstavte svoj, e, svoju zmenu navrhovanú. Ďakujem, pán predseda. V Severnej Sahare je to také ťažké, že by sa parlament mal tak, eh, tie klimatické zmeny na severnej, v Severnej Sahare sú také závažné, že by sa mal k tomu vyjadrovať aj parlament. Je tu vlastne zničenie eh, táborov v Severnej Sahare, mnohé eh, tábory boli zničené, mnohí obyvateľia týchto táborov zmizli a preto chceme, aby bolo dokonca zabranené tomu, aby sa tam vyslala delegácia z Európskeho parlamentu, dokonca marocká vláda a toto eh, a toto urobila so, zástupcom, so zástupcami nevládnych organizácií a ďalšími parlamentármi, pretože a keď teraz nezaujmeme stanovisko, pozna, bude to znamenať, že sa budeme správať nepochopiteľne a stanú sa s nás komplici týchto síl a preto vás chcem poprosiť všetkých kolegyne a kolegov, aby sme sa zasadili o schválenie takéhoto uznesenia počas tohto plenárneho zasadnutia. Áno, ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Kto chcel povedať niečo na túto tému? Kto chce hovoriť, e, kto chce hovoriť je za tento, kto podporí tento návrh. Áno, tie argumenty GUE sú jasné a chceme podporiť ich postoj. Ďakujem veľmi pekne. To chcel hovoriť proti. Pán Šulc. Pán prezident, ja chcem poprosiť pana Ferreiru, aby sa aby venoval pozornosť pri konferencie predsedov a v rámci pre, prípravy konferencie predsedov sa táto téma diskutovala veľmi intenzívne. A ja za moju politickú skupinu chcem povedať, že sme veľmi že s veľkou obavou sledujeme dianie v severnej, e, v západnej Sahare. Keď si pozrieme ako sa to tam, čo sa tam deje, tak nie len, že musíme sa venovať serióznej diskusie o tých javoch, ale že to bude mať aj určité dopady. My sa k tejto téme musíme, my sa tejto téme musíme venovať seriózne. A to znamená, že musíme o tom diskutovať. Marocký minister zahraničných vecí sa vyjadril, že je ochotný prísť do výboru pre zahraničné záležitosti. Marocký minister zahraničných vecí nemusí k nám prísť toho, že to chce urobiť, chceme ho konfrontovať um, a až s, tými, s tým dianím a až potom by sme mali schvaľovať re, e, uznesenie. Myslím si, že to je určite serióznejšie, ako teraz e, schváliť nejaké uznesenie a potom ho vypočuť. Takže dovolte, aby som navrhol, aby sme schváľovali a hlasovali o uznesenie v svetle skutočnosti, ktoré nám poskytne za minister zahraničných vecí Maroka dnes do obeda to bol konzens medzi všetkými politickými skupinami. E, ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Hlasujeme, kto prosím je za to, aby sa prijal e, pozmejúci návrh pána Ferreiru. Kto je za to, aby sa prijal tento návrh? Kto z vás je proti tomu, aby sa tento návrh prijal? Musíme to overiť elektronicky. Otváram hlasovanie. Či všetci hlasovali? Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. Väčšina prítomných podporila tento návrh a zhodne s návrhom pána Ferreiru sa bude hlasovať tento týždeň. E, poviem vám termíny. Hlasu, hlasovať sa bude vo štvrtok a to následujúc tým postupom. Takže projekt uznesenia, projekty uznesenia je potrebné prihlásiť do zajtra do 12. hodiny. Takže projekty, teda návrhy uznesenia pozmeňovacie návrhy, prípadne spoločné návrhy uznesenia sa um, majú podať do 12. hodiny v stredu, teda 24. novembra o 12. to je termín podania pozmeňujúcich návrhov alebo spoločných návrhov uznesenia a záverom o pozmeňovacie návrhy k spoločným návrhom uznesenia o hodinu neskôr, teda o 13. 24. novembra o 13. hodine je termín. Ešte raz to zopakujem, hlasovať sa bude vo štvrtok Eh, ďakujem veľmi pekne. Eh, na štvrtok sa nenavrhovali žiadne eh, ďalšie zmeny, takže rokovací poriad, program. Chcel by som požiadať kolegov o jednu vec. Je tu naliehavá otázka k Tibetu a k problému s tým, že e, Číňania chcú nastoliť e, čínske riadenie v tejto krajine. A myslím si, že toto je problém, ktorý si zasluhuje rozpravu v plenárke za prítomnosti pani Ashton, pretože to nie je len naliehavá otázka, je to zásadná politika Číny voči Tibetu a myslím, že je to nad rámec dokonca naliehavých vecí. Naliehavá vec je, keď väčšina za niečo je a ja, ak by to bolo možné a viem, že program nie je až taký prvý, plný v decembri, že by to bolo urobené s diskusiou, s uznesením a za prítomnosti pani Ashton. Týka sa to politiky Európskej únie voči, voči Číne, pokiaľ ide tento problém a myslím, že by to bolo primerané. Rúvnež. Ďakujem, pán kolega. Myslím si, že toto bolo možné navrhnúť aj na konferencii predsedov. Ja ako predseda Pán kolega Gomery, môžete to hoci kedy uh, pri, môžete sa s tým prihlásiť. Dobre, takže prejdeme